pozmeňovacie návrhy. Stanovisko rady je preto tým schválené v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku. Predseda podpíše toto rozhodnutie spolu s predsedom rady v priebehu tohto popoludnia. Teraz prejdeme k správe Moreira. Ide tu o kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím. Nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy. Stanovisko rady preto je týmto schválené. Ďalej prejdeme k správe Langen o derivátoch. Ešte predtým, ako prejdeme hlasovaniu, dávam slovo komisii. Pán Tajany, ďakujem, pani predsedajúca. Komisia oceňuje politickú dohodu v tejto veci, ale boli by sme radi, aby sa predniesla právna výhrada, čo sa týka jedného ustanovenia v tomto texte. Komisia sa domnieva, že Článok 67 bod 3 by sa mal vymazať z textu. Komisia to domnieva, že článok 270 by sa mal vykladať ako nezávisle v príprave delegovaných aktov, čo sa týka odborných stanovísk v dohode sa aplikuje takýto výklad, preto je nepriateľné a proti článku 290, aby sme zavádzali takúto povinnosť, aby sa konkrétne zdrojenie prerokovalo s odborníkmi. Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo e, spravodajcovi. Nech sa páči, pán Langen. Ďakujem, pani predsedajúca. K tejto právnej otázke e, zaujíme stanovisko predsednička výboru rad, Rada a parlament. E, tento návrh komisie odmietli, teda je tu jednota e, v oboch legislatívnych inštitúciách, že tento, táto požiadavka nie je oprávnená, ale ak dovolíte niekoľko poznámok k celému tomuto projektu. Schvaľujeme týmto nariadením o derivátoch jeden z základných kameňov regulácie finančných e, trhov 3,5 e, roka po páde Lehman Brothers e, konečne sme rozhodli, že mimoburzové derivátne burzy sa budú centrálne rozhodovať, budú sa musieť oznamovať centrálnemu orgánu. V roku 2011 tento objem predstavoval 708 miliárd amerických dolárov. Teda ide o 12 násobok HDP celej zemegule. Týmto vnášame prehľadnosť e, do celého tohto sektora, znižuje sa riziko špekulácií tým, že sa bude každé jedno rozhodnutie musieť oznamovať centrálnemu miestu. Týmto sme e, zaviedli prehľadnosť e, a reguláciu aj pre inštitúcie z tretich krajín. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam aj komisii, komisárovi Barnierovi za Poľutovanie hodne však považujeme, že rokovací poriadok v takomto dôležitom hlasovaní nám neumožňuje rozpravu. Vzhľadom na to, že tzv. neformálne trialógy sa kopia, som za zmenu tohto ustanovenia, pretože od júla 2011, eh, keď sa spustila diskusia v tomto parlamente, sa výsledok prerokoval v trialógu a nemali sme možnosť o tom ísť rozpravu tu je potrebné zmeniť rokovací poriadok v tomto bode. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Pani Bowles, nech sa páči. Ďakujem. Beriem na vedomie vyjadrenie komisie vo veci článku 76 bod 3, pardon, 67 bod 3, ale nemáme v pláne ho vypustiť z textu Článok hovorí, že pred schválením delegovaného aktu komisia sa musí pokúsiť prerokovať S, celú vec ESMOV. ESMA nezahrňa odborníkov členských štátov, sú to nezávislý regulačný orgán a preto my e, uprednostňujeme nezávislosť tohto orgánu, e, keďže tu nejde o odborníkov členských štátov ani to nezavádza žiadnu dodatočnú povinnosť. Preto a aj z iných dôvodov nesúhlasíme so stanoviskom komisie v tom, že je to proti článku 290 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ani to neporušuje medzičiteľnú dohodu, na ktorú sa odvoláva komisia. Bola by som rada, keby sa to zaznamenalo aj v zápisnici. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Bowles. Teraz budeme hlasovať o tejto správe. Začneme pozmeňujúcim návrhom návrhom 34, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej e, návrh takto opravený, kto je za, proti, zdržali sa, za e, prijaté. Teraz návrh legislatívneho uznesenia. Budem hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k správe pána, pani Mohan Šachti. Ide teda o návrh smernice. E, Pozme si návrh 1, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Takto upravený návrh, kto je za. Proti. Zdržali sa prijaté. A návrh legislatívneho uznesenia hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou blahoželáme spravodajkyni. Teraz nasleduje správa pána Kazu o spolupra- spolupráci v oblasti spotrebných daní. Pripomínam, že návrhy 12 a 14 nie sú k dispozícii všetkých eh, jazykových verzií, preto sa o nich nebude hlasovať v súlade s článkom 157 odsek 1 pravidiel eh, je potrebné nájsť riešenie, ktoré bude jednotné z jazykového hľadiska a budem hlasovať unblock eh, o návrhoch 2, 11, 13, 15 a 29. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu 1. E, menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou. Blahoželáme. Pardon. Tak to je upravený návrh. Teraz bude predmetom hlasovania. E, dvihnite ruky, prosím, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté a teraz návrh legislatívneho uznesenia. Budem hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Veľkou väčšinou blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje správa Dereka Vona o odhade príjmov a výdavkov na rok 2013. Ide o návrh uznesenia. Začneme pôvodným textom. Odsek 2. Hlasujeme menovite. Kto je za? Pardon, prepáčte, otváram hlasovanie, menovité. Le vote est fermé. Koniec hlasovania. Prijaté. Alors, au, à mon vote nominal, qui est... Pozrite vrch 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania o návrhu 1. Zamietnuté. si návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. si návrh 3. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. sa návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. si návrh 8. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. si návrh 6. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Poznec návrh 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz e, takto opravené uznesenie hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Teraz je hlasovanie otvorené, prosím. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý veľkou väčšinou. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz nasleduje správa pani Barbary Materi o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Pozrite návrh 2, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozrite návrh 3, kto je za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Hlasovanie o uznesení, takto opravedlno, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijete. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz správa pána Lamasúra o zmene a doplnení rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády. Pozmývací návrh 1 eh, až 6 k výboru, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu takto upravenom, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Faktická poznámka pána Michalského pred hlasovaním o Bielorusku. Nech sa páči, pán Migalský, máte slovo. E, ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Ako si spomínate, pred dvoma týždňami v Štrasburgu sme odložili hlasovanie o vyhlásení Bielorusku o dva týždne deň po tom, čo pán Lukašenko neoslobodil dve osoby, ktoré boli odsúdené za ich účasť na útokoch v Minsku. Uviedol som vtedy, že by sa to vnímalo ako signál e, slabosti a žiaľ, mal som pravdu, títo dvaja mladí muži prišli o život e, na ďalší deň boli popravení a to potvrdzuje moju vieru, že by nás to malo ponaučiť eh, tom, ako máme pristupovať k Bielorusku a pánovi Lukašenkovi. Eh, nemali by sme poľaviť v našom úsilí, tak aby Bielorusi mohli žiť eh, v dôstojnosti. Chcem vás vyzvať, aby si hlasovali za toto uznesenie. Ďakujeme. Teraz pán Protasievič, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Len veľmi stručne chcel by som eh, nadviazať na to, čo povedal pán Migalsky. Áno, naozaj pripájam sa k tejto výzve, aby sme hlasovali o všetkých pozmeňovacích návrhoch a uznesení, ale nesúhlasím s vyhodnotením situácie pána Migalského. Eh, nemyslím si, že to bol prejavom eh, slabosti a že to viedlo potom k popravám. Pravdepodobne by popravy prebehli tak či tak ešte v úvode e, začiatku, totiž e, Štrasburského týždňa, e, držalo, to, držalo sa to v tajnosti v Bielorusku. Nevieme, kedy presne tieto prepravy prebehli. Takže podľa mňa by sme zašli priďaleko, keby sme skonštatovali, že naše rozhodnutie pred dvoch týždňov zhoršilo situáciu. Pred dvoma týždňami sme dúfali, že sa zmení politika Bieloruska. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a dnes E, sa teraz prejavuje nedostatok e, e, dohody v tom, ako pristupovať k dianiu v Bielorusku. Ďakujeme pekne. Pán Vigenin taktiež žiadal slovo k hlasovaniu samotnému. Ide o faktickú poznámku. Nechcem sa vyjadriť k vecnej podstate Podporujem to, čo povedal Praprosevič, ale chcem povedať, že včera večer na poslednú chvíľu ECR navrhla hlasovanie e, po častiach v bode 6 a 2. Socialisti neboli schopní zareagovať, ale teraz by som žiadal o e, hlasovanie menovite o druhej časti oboch pozmeňovacích návrhov. Ide tu o trest smrti, ide o základnú tému Európskej únie a teraz e, chceme vyzvať zrušenie tohto trestu a to chceme urobiť transparentne a jasne. Sú prosím nejaké námietky, aby sa hlasovalo menovite o druhej časti návrhoch, návrhoch 6 a 2? Sú nejaké námietky? Nech sa páči. Máte slovo. Pani predsedajúca, ja namietam, aby sa o tom hlasovalo menovite. Mali sme toto už v minulosti. Je jasný postup na žiadanie o menovité hlasovanie a ak je takáto voľba, mali by sme dodržovať pravidlá. Ak by sme vyhovali tejto požiadavke, mohli by sme potom dať priestor všetkým, aby žiadali o menovité hlasovanie, keď sa im to páči. E, teraz sa pýtam, či e, sú poslanci, ktorí chcú podporiť e, námietku pána Batona. Nemáme 40 poslancov, ktorí by podporili túto námietku.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 pretože sme nevyhovali tejto požiadavke. Takže prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 6. Prvá časť je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. na vrch 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej na vrch 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. na vrch 2 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Poznací návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takto upravené uznesenie, kto je za? Proti? proti, zdržali sa, prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k vymenovaniu do osobitného výboru pre otázky organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí. Nemáme žiadne pozmeňovacie návrhy. E, tieto nominácie sú preto schválené. Správa pána Lambsdorfa o Fond Európskej nadácie pre demokraciu nie sú k tomu pozmeňujúce návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej sa bude hlasovať o uznesení o rozšírení týkajúce sa Srbska. Slovo má pána Kačin, nech sa páči. Vous avez la parole. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dostalo sa mi do pozornosti, že Srbsko ešte neposlalo podpísanú dohodu o integrálnom riadení hraníc na facilitátora EÚ, pokiaľ ide o dialog medzi Belehradom a Prištinou, pána Kúpera, Táto dohoda bola uzavretá, dosiahnutá 24. februára v rámci dialogu s Prištinou a bol jeden z, to bol jeden z kľúčových dôvodov, prečo Srbsku bol udelený kandidátsky štatút 1. marca. Priština zásala oficiálnu podpísanú kópiu pánovi Cooperovi, zatiaľ čo Belehrad ešte takto nespravil. Implementácia integrálneho riadenia hraníc IBM je mimoriadne dôležitá. Belehrad musí konať. Chcem vyzvať eh, srbskú vládu, aby odovzdala tento dokument a tým spôsobom zachovala svoju kredibilitu a preukázali záväzok smerom k implementácii dohody. Hovorím v mene všetkých tieňových spravodajcov, ktorým ďakujem za konštruktívnu prácu na správe. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kačin. Teraz prejdeme teda k hlasovaniu. E, Najskôr sa návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. E, ďalej je e, šestka. Vypadla štvorka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k návrhu 8. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozrite návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozrite návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 10. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 12, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté takto upravené uznesenie. Budeme hlasovať e, menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté veľkou väčšinou. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje návrh uznesenia o rozšírení týkajúce sa Kosova. Pani Lunáček, nech sa páči. Je vous la donne. Merci beaucoup, madame la présidente. I would... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú a konštruktívnu spoluprácu na správe, ktorá silne podporuje európsky výhľady Kosova Chcela by som jednu pripomienku, jednu požiadavku. Pripomienka nasledovná. Nakoľko správa bola odhlasovaná na výbore pre zahraničné záležitosti, už prešli dva mesiace, bolo to v januári a od tohto obdobia sa udelo veľa vecí v Kosove ako aj okolo Kosova. Napríklad pozitívny výsledok dialogu medzi Prištinou a Belehradom a závery rady, ktoré vydlažili cestu pre ďalšie európske, európsku perspektívu, výhľad a integráciu Kosova preto som e, ja sama musela predložiť asi 11 pozmeňovacích návrhov, ktoré súvisia s takýmito udalosťami. Chcem vás poprosiť o ich podporu. Mám jednu požiadavku smerom na skupinu SAD, tá súvisí s prvým pozmeňovacím návrhom, o ktorom budeme hlasovať. To je 13. A ten takisto hovorí o výsledku dialogu e, myslím si, že umiestnenie tohto pozmeňovacieho návrhu hneď na začiatku nie je správne. E, mal by byť pod odsekom 2, ktorý hovorí o dialogu a chcem poprosiť spravodajcu a skupinu socialistov, aby akceptovali eh, takéto presunutie na iné miesto ak skupina SAD nebude akceptovať tento môj návrh, tak potom poprosím poslancov, aby hlasovali proti, pretože tie veci sú pokryté v odseku 2. Ďakujem. Pán Rauček, nech sa páči. E, pani predsedajúca, my sme proti takémuto presunutiu. Chceme, aby to hlasovanie prebehlo tak, ako to je navrhnuté. Ďakujem. Takže navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu pani Lunáček a aby sme sa presvedčili. Aha, necháme to tak. Takže vy ste autor, necháme to v súčasnom znení. Návrh pani Lunaček sa zamieta. Pozrite návrh 13, kto je za? Proti? Zamietnutý. Dobre, overíme si návrh 13. Elektronicky otváram hlasovanie. Le Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. si návrh 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. si návrh 2 v dvoch častiach. Prvá časť, kde hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz druhá časť, kto je za? Pardon, otváram hlasovanie, hlasujeme menovite. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Máme ústny pozmeňujúci návrh pani Lunaček. Kto je za? Pani Lunaček sťahuje svoj ústny pozmeňovací návrh. Dobre. Takže nech sa páči, pani Lunaček, máte slovo. Ich dachte, weil das... Myslel som si, že nakoľko e, to vypadlo, ten, ten pozmeňací návrh, že to nemusím e, spomínať v texte. Ide o to, aby sme aktuálne udalosti za posledné 2-3 dni e, zapracovali do tej správy pozmeňovací návrh by mal znieť nasledovne. Víta zámer komisie spustiť štúdiu realizovateľnosti, pokiaľ ide o stabilizačnú dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Kosovo a EÚ, tak ako to bolo vzané na vedomie na Rade pre e, všeobecné záležitosti 28. februára 2012 a víta osobitne oficiálne spustenie tejto štúdie e, z úrovne komisára Fileho 27. marca 2012 počas prvého stretnutia Národnej rady Kosova pre európsku integráciu a dúfa, že bude možné to završiť najneskôr do, na jeseň 2012. Ďakujem. Sú nejaké námetky voči tomuto návrhu? Ak nie, tak budeme hlasovať. Budeme teda hlasovať e, o takto opravenom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozrite návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 18, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Poznací návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Poznací návrh 20. Aha, dobre, hovoríme si osmičku. Otváram hlasovanie. Le vote est fermé. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté, prepáčte. si návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. si návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Nebolo to celkom jasné. Otváram hlasovanie o návrhu 10. Koniec hlasovania. Prijaté. Poznajúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Poznajúci návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto upravenom texte. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k uzneseniu o správe o rozšírení týkajúcej sa Turecka. Pozrite návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej. Pozmeňujúci návrh 26, máme k nemu ústny pozmeňujúci návrh pani Omen Ruiten. Sú nejaké námetky k tomuto ústnom pozmeňujúcemu návrhu? Pani Omen Ruiten, nech sa páči, máte slovo. Oui, vous avez la parole. I would like to... Chcela by som doplniť ako ústny pozmeňovací návrh etnické a náboženské spoločenstva. Sú nejaké námietky k tomuto ústnom pozornicom návrhu, prosím? Nie sú, takže budeme hlasovať. Hlasujeme po častiach. Takže prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme si druhú časť. Hlasujte prosím. Je o druhú časť návrhu 26. Le vote est fermé. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Štvrtá časť. Kto je za? proti. Nebolo to celkom jasné. Overíme si teda štvrtú časť návrhu 26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k na návrhu 25. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie je to celkom jasné. Hlasujeme menovite o návrhu 1. Hlasujte prosím elektronické otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Ďalej 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 13 v častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Poznáte návrh 18, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 11 je za, proti, zdržali sa, prijaté 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 14. Máme k nemu ústny pozmeňovací návrh pána Obiolsa. Nech sa páči, pán Obiols. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, prečítam text eh, pre ústny pozmeňovací návrh, ktorý nahradí pozmeňovací návrh 14. Eh, silne odsudzuje nedávne útoky proti európskym úradom v eh, tureckých novinách a vyzýva na koordinované vyšetrenie týchto útokov. Ďakujem. Pán Lambsdorff, faktická poznámka. Mikrofón, prosím. Ďakujem pekne. E, skupina e, predložila ten pôvodný pozmeňovací návrh. E, konštatujeme spolutovaním, že nie je možné vymenovať túto osobu, pretože išlo o útoky v Paríži, Rotterdame, Curichu a napriek tomu budeme za pozmeňovací návrh pána Obiovsa, pretože našim centrálnym snažením je zabezpečiť slobodu médií. Takže pýtam sa, či sú nejaké námetky k tomuto ústnom pozmeňovacom návrhu. Nie sú, takže ho akceptujeme a budeme hlasovať o takto upravenom pozmeňovacom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 19. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Poznáte návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ak odsek 39, prvá časť, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté Druhá časť. Hlasujeme menovite. tvarom hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 15. Hlasujeme menovite. Opäť tvarom hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20. T, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté odsek 48 pôvodného textu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Poznací návrh 27 v častiach. Prvá časť, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 7 pôvodného textu, kto je za? Proti? Nebolo to celkom jasné, už ste unamení, kto je za? Proti? Prijaté. To bolo eh, odsek 50, to je pozornosť 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozornosť návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa. Nebolo to jasné. Hlasujeme elektronicky o osmičke. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté veľkou väčšinou. Pozmeňujúci návrh 9 v častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 22. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 10. Kto je za? Proti? Prijaté. 58. Máme tu ústny pozornosť návrh pana Dartmuta. Monsieur Dartmus, vous avez la parole. Uh, Mettez votre micro. Mettez votre micro, il n'est pas allumé. Ah, voilà. Eh, ďakujem, pani predsedajúca teraz len prečítam ústny pozmeňujúci návrh, veľmi stručný. E, považuje e, rokovania o členstve s Tureckom by mali byť e, pozastavené, pokiaľ Turecko neukončí dohodu o bezvízovom styku, ktorú podpísalo v roku 2009 s režimom prezidenta Sýrie Basharom al-Assadom. oral. Toto bol teda ústny pozmeňovací návrh. Sú nejaké námietky? Už sa dvíhajú poslanci, ktorí namietajú. Bien, donc cet amendement oral n'est pas... Dobre, takže tento ústny pozmeňovací návrh nezískal podporu, pretože sa postavilo viac ako 40 poslancov. Pani Omerajter, nech sa páči, máte slovo. Utište sa, prosím. Pani predsedajúca, toto nejakým spôsobom nesúvisí e, s ústnym pozmením textu. To je normálny pozmeňovací návrh, ktorý mal byť e, súčasťou bežného postupu. A proti, no, hlasovanie. Takže budeme hlasovať e, o takto opravenej celej verzii textu. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k správe o rozšírení týkajúcej sa Čiernej hory. Pozriem sa návrh 2, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 4, kto je za proti, zdržali sa zamietnuté. 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o takto opravenom texte. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý veľkou väčšinou 5. Teraz prejdeme k hlasovaniu o správe pána Bodu o rámci správy a riadenia Európskej spoločnosti. Pozrieme si návrh 4, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. si návrh 2, kto je za. Proti nebolo to celkom jasné, tak si to overíme elektronicky, otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pán Bodu, máte ústny pozmeňovací návrh k jednotke. Nech sa páči, máte slovo. Allumez votre micro. Zapnite si prosím mikrofón. Ok. Mulțumesc. Aș dori să adaug cuvântul voluntar la punctul 18a. Ďakujem pekne. Chcel by som doplniť eh, slovo dobrovoľný, voluntary eh, v 11a. Eh, Dobre, takže budeme hlasovať o jednotke s týmto úsledným pozmeňovacím návrhom. To je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 3, kto je za? Dobre, dobre, overíme si elektronicky, ak si to želáte. Otváram hlasovanie. Le vote est fermé. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté Teraz e, takto upravené uznesenie, kto je za? Proti? Nebolo to opäť jasné, musíme si to overiť elektronicky. Takže hlasujeme aj o celom tomto uznesení. Le vote qui était ouvert est en train de se fermer. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme pánovi spravodajcovi bodu. Ďalej nasleduje správa pani Ivanovej o Európskej investičnej banke. Poznať návrh 1. Hlasujeme menovite o celom hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej, odsek 39, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Odsek 80, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 81, kto je za, proti, prijaté. Odsek 88, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 89 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 91, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Prosím trošku rýchlejšie, dvíhajte ruky. Odsek 95, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 101, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 114, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme. A pardon, ešte budem hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Pán Goebbels má faktickú poznámku. Nech sa páči.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 Už sa k tomu nebudeme vracať. Takže konečné hlasovanie, kto je za, proti. Prijaté. Teraz prejdeme k správe pani Valean. Ide o správu o občianstve EÚ e, za rok 2010. sa e, návrh 1 v častiach. Prvá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté Druhá časť. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ocek 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ocek 30. V častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Nebolo to opäť jasné. Hlasujeme elektronicky o tej druhej časti. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté, ale rozdiel iba dvoch hlasov. Úvodné ustanovenie I, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, overíme si elektronické úvodné ustanovenie I. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz hlasujeme o celom takto opravenom uznesení, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem vám všetkým. Teraz prejdeme k vysvetleniam hlasovania. Pán Lambsdorff, máte slovo. Prosím, utište sa všetci. In den Abstimmung, in den v hlasovacích zoznamoch moja správa je e, označená ako iniciatívna správa, ale z pohľadu rokovacieho poriadku, ide o odporúčanie na radu, čiže má to iný charakter. E, o, o tej správe sme nemuseli hlasovať, lebo v zmysle prokovacieho poriadku je považovaná za schválenú, ak nie sú e, žiadne pozmeňovacie návrhy predložené zo strany skupín. Takže chcem, aby boli tie dokumenty opravené, aby toto bolo dané na pravú mieru. Merci, monsieur Lambert, vous sera pris en compte. Je vous remercie. Dans les explications... Ďakujem pekne, áno, to zohľadíme. pri vysvetlení hlasovaní.